Buongiorno a tutti, possiamo cominciare? Chiedo scusa per questi pochi minuti di ritardo. Ospravedlňujem sa za mm, toto meškanie. Usadte sa prosím. Začíname s našou prácou. Prosím všetkých spolupracovníkov, aby mm, sa rýchlo usadili. Vítam vás všetkých. Chcem najprv oznámiť eh, zmenu nášho programu. Chcem vás len informovať, že bod 20 na programe týkajúci sa feedbacku výboru ITRE v Čile neprejednáme dnes. ale presúva sa na e, marec. Teraz prejdeme k bodu programu týkajúceho sa voľného obehu Dátom neos- dát neosobného e, charakteru. Slovo dostane e, náš kolega Krasnodebský, pán spravodajca, nech sa páči. Bardzo, pani przewodnicząca. Chciałbym powiedzieć, że e, przede wszystkim jestem... Ďakujem pekne. Czy... E, Ďakujem. V prvom rade chcem povedať, že som veľmi spokojný, pretože táto správa zdá sa, že nevyvoláva nejaké veľké kontroverzné e, diskusie. Pozmeňovacie návrhy sa týkajú vlastne toho, čo je aj vlastný zámer tej správy a voľný e, pohyb neosobných údajov v Európskej únii tu máme dočinenia vlastne s celým e, komplexom e, údajov. Tam samozrejme s tým súvisia aj určité e, problémy pri ohraničení, čo sú osobné a čo už nie sú osobné údaje. Preto bezpodmienečne potrebujeme jasno v tom, že za akých podmienok ide o základné nariadenie. A kedy vlastne platí ten voľný pohyb iných ako osobných údajov. Navrhovali sme napríklad, že ak sa rozlišuje medzi osobnými a inými ako osobnými údajmi, aby sme sa odpichli od toho základného nariadenia, ale mali by sme sa vyhnúť do takej situácii, že GDPR eh, vždy od prípadu k prípadu sa bude a uplatňovať. A, a potom eh, sme mali rôzne termíny s spravodajcami, tieľmi spravodajcami a komisia, keď išlo o, o lokalizačné údaje, o ich verifikáciu, eh, teda pokiaľ išlo o správnosť tak Európska komisia navrhla e, určité veci a centralizovanú databázu. E, my sme k tomu navrhli, aby takéto informácie sa nedávali len tak bezpodmienečne ďalej. Uh Takže keď ide o to e, e, realizovať nejaké služby, aj tie by potom mali podliehať tomuto nariadeniu. A samozrejme ide o to zachovať verejnú bezpečnosť. A teda toľko, pani predsednička. A teraz som teda zvedavý, či budú nejaké pripomienky kolegov a myslím si, že ďalšia spolupráca bude viesť k tomu, že toto stanovisko sa rýchlo bude dať prijať, pretože je to dôležitá súčasť digitálneho jednotného trhu. E, bona, bona, mm, bona eh, inter... Ďakujem za tento eh, príspevok. E, teraz sa vyjadria tieňoví spravodajci ako prvá kolegyňa Vinkunen za EPP. Chairman, thank you for the rapporteur for his... Ďakujem pani e, predsedníčka, ďakujeme pánovi spravodajcovi, ako vieme, e, vytvorenie digitálneho trhu je jeden z najväčších projektov EÚ. To je dôležitý aspekt, zase, že sú tu ešte stále prekážky E, tak e, údajov sú naozaj v centre e, procesov v firmách a nie len v sektore IKT, ale týka sa to aj napríklad administratívy nemocníc, je to dôležité aj v poľnohospodárskom sektore. Hodnota datového trhu v EÚ sa odhaduje na 60 miliard eur a potenciál je na úrovni 600 miliard táto regulácia voľného toku neosobných údajov je prvý krok na posilnenie našej dátovej ekonomiky. Európa potrebuje eh, byť konkurencieschopnejšou, eh, potrebuje odolávať eh, na tlaku zo strany Číny a USA. Treba zabezpečiť čo najvoľnejší tok e, údajov. Nemali by sme tu mať nejaké osobitné zaťaženie pre firmy, ktoré sa snažia o realizáciu inovácií v tejto oblasti, ako už ma spravodajca spomenul, zmiešané sa tých údajov e, sú tu dôležitou oblasťou. Musíme nájsť riešenie, ktoré by nekomplikovalo ďalej e, život firmám v EÚ, ktoré už e, teraz e, majú stiažený život e, vďaka legislatíve GDPR. Myslím, že s pánom spravodajcom a s tými teňovými spravodajcami sa nám podarí nájsť dobré riešenie. Budeme sa usrediť na tieto otázky. Prvým krokom je teraz zabezpečiť voľný tok údajov v Európe, ale ja myslím, že ešte dôležitejšie je, ako zabezpečiť e, lepší prístup k údajom. Veľmi často e, v Európe o tomto diskutujeme a prístup k údajom je, myslím, veľmi dôležitý pre naše inovácie a podniky. Včera vo výbore pre dopravu sme sa zaoberali správu zvláštne vlastne iniciatívy e, z sektoru dopravy. Tam sme hovorili o prístupe k údajom, k údajom e, ktoré vznikajú pri e, jazde e, v aute. Je to veľmi dôležitá téma. Je to dôležité pre všetok európsky priemysel. Treba teda otvoriť toky e, údajov, je to dôležitá oblasť a bolo by dobré, keby sme si mohli vypočuť z komisie, čo plánuje, e, obzvlášť o, e, pokiaľ ide o reguláciu oblasti zdieľania údajov medzi firmami. Ďakujem veľmi pekne, tento návrh správy je veľmi dobrý. Grazie a lei. Eh, credo che il collega Cofodo non sia ancora presente, ha detto che arriverà più tardi, non lo vedo. La collega... Kolega Kofot, e, e, nevidím ho tu, toho e, preskočíme, takže teraz dostane za zelených slovo. Pán Delunde, ďakujem za slovo. Ďakujem spravodajcom za dobrú správu. Neosobné údaje by Hovorí sa tu o ich voľnom či nevoľnom toku. Sme radi, že akým smerom sa posiela spravodajkyňa, že sa tu obmedzujú možnosti pre členské štáty tu zaviesť eh, požiadavky na lokalizáciu, avšak nemali by sme zavádzať výnimky zo základného nariadenia o ochrane údajov. Týmto sa rozširuje eh, rozsah návrhu. Súdy by mali byť schopné rozhodovať eh, či datasety obsahujú osobné údaje alebo nie. Ďalší aspekt, ktorý je treba zohľadniť, je ten, že infraštruktúra nie je rovnomerne rozdelená po EÚ, preto niektoré členské štáty budú ťažiť z toho faktu, že IT sektor majú rozvinutejší než v iných štátoch. Musíme sa tiež pozrieť na iné nástroje, aby sme rozšírili účasť v týchto činnostiach. Potom ďalej k lokalizácii e, je tu bariéra, ktorú treba prekročiť e, a ďalej objasniť text komisie. Ďakujem za slovo. No. Dunque la parola... Slovo má teraz kolegyňa Kapel. Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som poďakovať e, spravodajcovi za jeho správu. Myslím, že nebude veľmi kontroverzná Eh, všetci sa zhodneme na tom, že eh, veľmi dôležité je regulovať aj eh, túto oblasť po tom, čo sme už regulovali osobné údaje. Z mnohých štúdí vieme, že odburávanie reštrikcií, pokiaľ ide o toky údajov, umožní e, dátovému hospodárstvu e, vyvinúť svoj plný potenciál. Už sa to tu spomenul do roku 2020 e, bude mať objem 740 miliard eur. To je zdvojnásobenie za 4 roky od roku 2016. Aj cloud computing je veľmi významnou oblasťou v budúcich 5 rokoch Eh, sa tu eh, očakáva eh, tiež strojnásobenie aj príjmov, aj zamestnanosti. A toto môžeme našou prácou ešte podporiť. Veľa toho treba zohľadniť. Voľný tok údajov, treba v tejto oblasti zabezpečiť prístup orgánov administratívy e, k týmto údajom dobre zaviesť e, kód e, najlepších postupov a treba vytvoriť prepojenie medzi členskými štátmi pre zlepšenú komunikáciu a aj pre zabezpečenie toho, že kód správania sa bude naozaj aj realizovaný správne v oblasti v lokalizácii treba tiež odburavať bariéry, aby sa e, zabezpečil voľný tok e, údajov. Toto všetko sa už spomína v návrhu správy. Ja sa teším na dobrú spoluprácu s pánom spravodajcom. Ďakujem. E, Ďakujem. E, ďalší tieňoví spravodajci nie sú prítomní. Slovo dostáva kolega Hrubých. E, ich Ďakujem pekne, pani predsedníčka. To ja musím povedať, že je to dôležitý ďalší krok v oblasti rozvoja vnútorného trhu. Začali sme s právnym rámcom pre roaming. Dátový roaming e, sa veľmi e, silno rozvinul v poslednej oblasti práve cezhraničné presúvanie údajov bude v budúcnosti zohrávať ešte významnejšiu úlohu. Pričom samozrejme ide aj o to, že európske inštitúcie by mali začať užšie, silnejšie spolupracovať. Mojím návrhom je, že Enisa Berek a EISA by mali vytvoriť spoločný tím, ktorý by sa zaoberal týmito otázkami budúcnosti veľmi intenzívne. Všetci vieme, že je Intelligent metering je veľmi dôležitý pre e, vlastne správne nastavenie tejto oblasti. Potom tu máme od oblasti machine learning. E, pre túto oblasť je naša práca tiež e, dôležitá. A tiež trusted systems, toto musíme tiež ošetriť. Je to otázka prežitia. A Eh, vyvstáva otázka, či eh, štandardizačné inštitúty by sa nemali zaoberať notifikáciou eh, takýchto trusted systems, ktoré by potom mohli viesť k príslušnej certifikácii a treba dať do stredobodu aj nové technológie, technológie blockchain, ktoré sa v posledných mesiacoch veľmi pozitívne e, vyvinuli, alebo iné nové systémy. Myslím, že tu práve zo strany Európskej únie s konceptom supercomputing robíme ten správny e, krok, aby sa Európa stala e, globálnym vzorom. Ďakujem. Interventi di colleghi. Io darei la parola. Ďakujem, slovo by som e, udelila zástupcovi e, pánovi Šasane, ktorý zastupuje e, komisiu DG Connect. Nech sa páči. Dobrý deň, ďakujem pekne váženým poslancom, poslankyňam za ich prácu na tomto dôležitom dokumente pre digitálny jednotný trh. Naozaj oceňujeme to, že Európsky parlament urýchlil prácu na tomto dôležitom dokumente po dohode rady, ku ktorej došlo v decembri, kedy navrhol text, kedy navrhol text estonské predsedníctvo. E, pokiaľ ide o dataset, zmiešané datasety, tak máme na aj výskumy zo strany priemyslu. Dôležité je, aby tie pravidlá pre podniky boli veľmi jednoduché, aby to bolo pre nich naozaj ľahké ubezpečiť že, sa, že pracujú v súlade s európskymi zákonmi, aby tiež si mohli byť istí tým, ako pracovať s údajmi. V tomto duchu e, ustanovenie o voľnom toku v tomto nariadení je plne konzistentné s GDPR. Takže GDPR a voľný tok iných ako osobných údajov predstavujú jeden, e, jeden spolok pravidiel o e, voľnom toku údajov. Čiže vďaka tomu by spoločnosti si mohli byť isté, že je legálne zbierať a ukladať údaje kdekoľvek na území EÚ. Pokiaľ ide o ochranu údajov, tak to bude na podnikoch, aby zhodnotili, či je pre nich hospodársky výhodné oddeľovať osobné od neosobných alebo iných ako osobných údajov. Takže pokiaľ to pre nich bude možné tieto údaje oddelovať, potom to bude veľmi jednoduché. GDPR sa bude uplatňovať na tie osobné údaje. A voľný tok na ostatné typy údajov. Pokiaľ nebudú schopní oddeliť e, osobné od iných ako osobných údajov, tak sa bude uplatňovať um, povinnosť ochrany údajov na celý dataset. Je veľmi dôležité, aby sme e, zabezpečili plnú aplikáciu a uplatňovanie, implementáciu GDPR. Pokiaľ ide o monitoring, tak je zámerom komisie monitorovať e, vývoj e, vzorov po smerovaní e, údajov v Európe. Vypracovali sme dopadovú štúdiu k tomuto návrhu, z ktorej vyplýva, že EÚ je oblasť vo svete, kde je najväčší objem vnútorných tokov údajov. Takže keď sa pozrieme na výmenu údajov medzi EÚ a zvyškom sveta, E, tak v porovnaní s, e, v rámci EÚ je toho menej. Čiže v, EU je, v rámci EÚ je oveľa väčší tok údajov, než od EÚ smerom k iným um, častiam sveta. Čiže EÚ je teraz na čele, pokiaľ ide o tok dát a um, vďaka tomuto naredeniu EÚ si udrží túto vedúcu pozíciu. Pokiaľ ide o informácie, Musíme podnikom poskytnúť jednoduché e, prístupy, napríklad e, portály, na ktorých sa dozvedia, čo potrebujú, takže náš záujem je, náš zámer naozaj je poskytnúť e, spoločnostiam, podnikom jednoducho dostupné informácie. Taktiež chceme e, poskytovať v miestnom jazyku špecifické požiadavky vyplývajúce z národného práva a preto potrebujeme eh, aj to, aby členské štáty poskytli takýto typ údajov týkajúci sa ich vlastnej legislatívy. Ďalej tu bola otázka k business to business zdieľaniu údajov. Aj to je dôležitá časť vývoja európskeho datového hospodárstva. Bola to dôležitá súčasť oznámenia e, komisie z januára, kde, ktoré sa nazývalo Building European Data Economy. E, chcel by som povedať, že komisia príjme nový digitálny balíček v priebehu jary v tomto balíčku sa bude nachádzať mnoho dôležitých prvkov, vďaka ktorým európska e, ekonomia dá sa posunie ďalej. Čiže pokiaľ ide o biznis, tu biznis dielanie údajov, e, komisia príjme usmernenia, ktoré budú pokrývať aj údaje z verejného sektora. No a potom ešte jedna špecifická pripomienka. Komisia už teraz pracuje na vývoji podporného centra pre zdieľanie údajov v kontexte business to business. Ešte raz by som sa chcel veľmi pekne poďakovať e, parlamentu za prácu na tomto mimoriadne dôležitom dokumente. Naozaj sa tešíme na úspešné uzatvorenie rokovaní a na možnosť e, naštartovať trialóg počas bulharského predsedníctva. Ďakujem veľmi pekne. Adesso collega... Ďakujem ja vám. Ak by chcel uh, slovo uh, mať opäť pán Krasnolepský a, a zareagovať, nech sa páči, má slovo. Ďakujem pekne za veľmi cenné pripomienky. Samozrejme, že ich zoberieme do úvahy. Ešte by som chcel dodať jednu vec k tej najdôležitejšej veci. Uh, týka sa zmiešaných údajov. My navrhujeme riešenie, na ktorým by som bol rád, keby ste e, pre, pozamýšľali, že tie osobné údaje e, pokiaľ sa nachádzajú v tom zmiešanom sete e, iba za, za, na administratívne účely, aby ne, nespadali pod rozsah nariadenia. V iných prípadoch samozrejme by sa používalo GDPR. Čiže riešenie, ktoré navrhoval kolega, aby e, to stálo na rozhodnutí súdu, by bolo podľa mňa nevýhodné pre malé podniky, pre startupy. Totiž to máme takýto typ informácií z takýchto podnikov. Ale ako som hovoril, o týchto veciach budeme e, rokovať, keď sa stretnú všetci spravodajcovia. Ďakujem pekne. Grazie ancora. Uh, e, ultima Ďakujem ešte raz. Posledná informácia k tejto téme. Pozmeňujúce návrhy môžete do 26. februára do 18. hodiny predkladať. Ďakujem všetkým za túto diskusiu. Prejdeme k ďalšiemu následovnému bodu. Ide o rámec pre e, priame zahraničné e, investície a teda jeho kontrolu. Nevidím medzi nami pána spravodajcu, ktorý však určite je na ceste. Takže navrhujem, aby e, sa vyjadrili najprv tieňoví spravodajci a potom, keď e, príde pán spravodajca, zaradí sa do diskusie ako prvá pani Grosted za EPP. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Prichádza pán Butikofe. <laughs> Ak pani grossette eh, súhlasí slovo, dostane hneď pán spravodajca bez toho, aby sme mu vôbec dali čas sa usadiť. Nech sa páči, pán Bütikofer, máte slovo. Capito che si tratta di lui, sì. Monsieur Butikofer. Good morning, Dobrý deň, kolegovia. Ďakujem, pani predsednička, za slovo. Za príležitosť vyjadriť sa k téme, ku ktorej náš výbor vypracuje stanovisko. Ide o stanovenie rámca na preverovanie priamých zahraničných investícií do Európskej únie. Predbežný časový rozvrh sme s, kolegám, s kolegom e, zaslali, takže k tomu sa vyjadrovať nebudem. Pokiaľ chceme dosiahnuť nejaký výsledok pred koncom tohto legislatívneho obdobia, tak ten celkový časový rozvrh je pomerne tesný. pokiaľ sa nám nepodarí dohodnúť do konca roka na úrovni parlamentu s radou, tak nie je možné uzavrieť tento legislatívny akt pred európskymi voľbami. No a tá téma je kontroverzná. Niektoré členské štáty podporujú túto iniciatívu, ako napríklad Francúzsko, Polsko, Nemecko či Taliansko. Niektoré štáty, ako napríklad Portugalsko a iné, sú proti. Na základe týchto okolností nemám ambíciu dopracovať sa k dokonalému, perfektnému mechanizmu, ale snažím sa uh, E, stavať na praktickom prístupe, na ktorom sa dúfam dokáže dohodnúť väčšina ako v parlamente, tak aj na rade a medzi týmito dvoma inštitúciami. Môj názor je, že prístup, ktorý zvolila komisia, je veľmi produktívny, veľmi užitočný A chcel by som zdôrazniť, že ten návrh nie je nejakým temným pokusom zaviesť protekcionizmus do našich obchodných vzťahov s zadnými vrátkami. Vôbec to nie je e, takéto povahy, aj keď samozrejme je potrebné chrániť európsky priemysel a európsku infraštruktúru. pokiaľ ide o bezpečnosť a verejný poriadok. Môj návrh e, sa pokúša implementovať niekoľko veľmi jednoduchých myšlienok. napríklad dosiahnuť to, aby, tá, aby to nariadenie bolo čo najmenšej možnej miere e, byrokratické. Niektoré z návrhov komisie hovoria o mm, povinnosti vypracávania správ, ktoré možno považovať za trošku náročné z byrokratického hľadiska. Ja navrhujem, aby e, tie povinnosti vypracovania správ neboli až také mm, komplikované. Uvidíme, či to pomôže, alebo či to poškodí celkovému účelu nariadenia. Domnievam sa tiež, že by sme mali vytvoriť príležitosti pre efektívnu spoluprácu medzi členskými štátmi. Taktiež by sme sa mali ubezpečiť, že tá spolupráca, o ktorej hovoríme, nebude vyvíjať príliš veľký tlak na niektorých e, zúčastnených. Nechcel by som, aby členské štáty odmietli spoluprácu na základe toho, že sa budú domnievať, že e, e, to bude predstávať príliš veľkú administratívnu záťaž. Je jednoznačne dôležité, a to treba zdôrazniť, že E, právomoc rozhodovať ostáva naďalej u členských štátov. Nie je to nejaký skrytý ťah komisie, e, ktorým by sa snažila redistribuovať zodpovednosť e, za príjmanie rozhodnutí. Je to veľmi jasné a to je podľa mňa základ možnej dohody. Nebudem podrobne prechádzať návrhmi. Verím, že ste mali príležitosť si to preskúmať. Avšak chcel by som sa venovať jednému konkrétnemu nápadu, jednej konkrétnej myšlienke, ktorá možno na prvý pohľad e, vyzerá zvláštne. Týka sa možnej úlohy odborov v obchodnom zákone. Ja navrhujem, aby sme e, odborom pridelili proaktívnu úlohu v prípadoch, kedy vidia, že by záujmy mohli byť poškodené. Niekoho, niekto by sa mohol pýtať, prečo by sme mali dať takúto právomoc odborom. Tak ja to vysvetlím. Myšlienka vyplýva z obchodného zákonníka Spojených štátov amerických. V ich e, obchodnom zákonníku sú ustanovenia, vďaka ktorým odbory môžu riešiť, upozorňovať na záležitosti týkajúce sa americkej FTE a s zástupcom Spojených štátov pre obchod, pokiaľ sa domnievajú, že obchodní partnery porušujú nariadenie FTA. Zo, zo skúsenosti vyplýva, že v niektorých prípadoch, pokiaľ podniky vznesú sťažnosti, tak e, potom dochádza k poškodeniu týchto podnikov zo strany obchodných partnerov. A aby sme sa teda vyhli takéto situácii, pretože ľudia by sa báli napríklad na takéto veci pozorniť, pretože vedeli, že došlo k poškodeniu. Americký zákon umožňuje odborom, aby prevzali kvázi zodpovednosť za túto situáciu. Čiže, ako, inými slovami, podnik sa môže, tak povediať, schovať za odbory, ktoré potom budú tento problém riešiť a upozorniť orgány na danú skutočnosť. Myslím, že to je inteligentný spôsob, ako dosiahnuť viditeľnosť e, situácie, e, ako docieliť to, aby sa o tom rozprávalo, avšak neohrozí sa tam majetok či fungovanie individuálnej spoločnosti. Takže to je myšlienka, ktorú ste možno predtým e, nepoznali. Chcel som ju vysvetliť. Relacione. Ďakujem, pán Butikofer. Prišiel medzi nás e, kolega e, Salini týmto dostáva slovo. Nech sa páči, ďakujem. Mal som možnosť pozrieť sa s pánom spravodajcom na tie e, základné body, ktoré by mali charakterizovať túto pozíciu výboru ITRE. Ako sa často deje v eh, úvodnej eh, fáze diskusí, mm, zdieľame rovnaký náhľad, potom sa to možno v postupe času eh, trochu rozdelí, ale musím povedať, že tá prvá verzia, ktorú nám tieňovým spravodajcom zaslal, nám umožňuje vychádzať z toho, že budeme vedieť sa zhodnúť z toho, čo som si práve vypočul, e, musím povedať, že všeobecnú líniu e, zdieľame, aj keď môže sa zdať e, byť retorickým, keď zdôrazníme, že pokiaľ ide teda o tento návrh, skutočne to nie je zavedenie novej formy protekcionizmu, ale je to e, vytvorenie takého e, nového povedomia z našej strany a to, že investície v nejakom členskom štáte môžu mať vplyv aj na ostatné členské štáty. Treba teda najprv pochopiť, akým spôsobom zaktivovať harmonizáciu stratégie kontroly e, priamých investícií, ktoré by mali vplyv na všetky členské štáty. Investícia v gréckom e, prístave e, Pireus môže mať vplyv aj na veľmi vzdialené iné členské štáty, aj keď momentálne 12 z 27 členských štátov majú screeningové systémy, pokiaľ ide o priame investície. Treba stimulovať nejakým spôsobom podobný prístup zo strany všetkých členských štátov, aby tento screening vykonávali eh, s rovnakými kritériami všetky členské štáty. Je jasné, že kompetencia v tejto oblasti musí zostať v rukách členských štátov. Takže témou tu nie je eh, eh, redistribúcia typickej kom- zodpovednosti členských štátov, ale treba zabezpečiť, aby, sme si, aby si členské štáty uvedomili, že priame zahraničné investície v Európe majú vplyv, majú dopad eh, v celej EÚ. Dôležitou vecou, ktorú si treba uvedomiť, je, že na vytvorenie efektívneho screeningového eh, systému je potrebné zabezpečiť rovnaké zdieľané kritéria aj s teraz eh, potenciálnymi investormi. Nevytvárajme tu eh, kritéria pre kontrolu premi zahraničných investícií do EÚ, ktoré eh, by boli vlastne plodom reciprocity. Uh, Nebudem sa venovať jednotlivým eh, pozmeňovacím návrhom, tak ako to urobil pán spravodajca. Myslím, že to nie je to vhodné miesto. Pokiaľ ide o normálnu trhovú eh, dynamiku, tieto eh, premesy sú tu nastavené správne. Poslednú analýzu pána Butikofera, k by som sa vyjadril. Organizácie odborové, to je sugestívna téma. Je dobré, že sa o nej diskutuje je dobré e, porovnať situáciu e, z USA, ale treba to urobiť e, spôsobom, ktorý by nebol teoretický, teoretický pretože vieme, že štruktúra vzťahov medzi ekonomickým svetom a odborovými organizáciami v Európe má určitú charakteristickú, určitú charakteristiku, ktorá sa veľmi odlišuje od situácie, ktorú poznáme z USA. Takže nastolovanie takejto témy, ako tu už byl pán spravodajca, si vyžaduje, eh, aby sa veľmi silne zmenili naše odborové organizácie a treba zmeniť aj štruktúru pracovného eh, práva. Eh, keď si pomyslím na moju krajinu, je tomu určite tak. Ďakujem. A s veľkým potešením dostáva teraz slovo e, kolega Martin za socialistov. Ďakujem pekne za slovo. Chcel by som pár úvah ku kontextu. V 20. storočie bolo zo sociálneho hľadiska bipolárne a určite súhlasíme s tým, že 21. storočie je multipolárne. Naši strategickí spojenci v oblasti bezpečnosti E, nie sú nutne našimi hlavnými hospodárskymi partnermi. Platí to pre EÚ, ale platí to aj pre každý členský štát. Čiže z môjho hľadiska Európska únia musí e, prestať naivne prijímať e, zahraničné investície, pretože my sme jediní, kto nemá systém filtrácie. Pritom za, v tejto chvíli Číne, v Austrálii, Spojených štátoch posilnili kontroly zahraničných investícií. Čiže nebuďme tí e, dedinskí hlúpačikovia <clears throat> našej e, planéty. Je dôležité e, pýtať sa, kto chce zo zahraničia investovať. E, je to dôležité z technologického aj z hospodárskeho hľadiska. Potrebujeme zabezpečiť strategickú autonómiu EÚ a jej členských štátov. Je dôležité, aby sme chránili sieťové systémy, ktoré štrukturalizujú činnosti našej spoločnosti. Je dôležité, aby sme chránili verejný poriadok. Pokiaľ ide o návrh e, spravodajcu, súhlasím s mnohými jeho návrhmi, najmä s aktívnou účasťou odborov, s, so silnejšou činnosťou parlamentu, s, s filtračným mechanizmom. Ale chcel by som zajsť ďalej. Bolo by ľahké byť v defenzíve a prikloniť sa k status quo. Vo Francúzsku by stačilo sa ubezpečiť, že náš filtračný mechanizmus nebude týmto nariadením oslabený. Ale všetci vieme, že reťaz je iba tak silná, ako je najslabšie ohnívko. Preto by som chcel, aby sa zovšeobecnili filtračné mechanizmy, aby to nebola iba možnosť pre členské štáty, tak ako to navrhuje komisia pretože to nemôže byť len katalóg overených postupov. Bolo by podľa mňa dobre posilniť mechanizmy, ktoré môže spustiť komisia a to vyváženým spôsobom. O, chcel by som, aby sa to opieralo o skupinu, ktorú navrhuje spravodajca, ale podľa mňa je potrebné túto skupinu rozšíriť, aby to boli členské štáty a aj tie, ktoré nemajú žiadny filtračný systém. Mám ešte jednu požiadavku. Chcel by som, aby sme mohli posunúť o týždeň, e, týždeň na pozmeňovacie návrhy, pretože INTA tiež e, to má naplánované až na 26. marca. Myslím, že máme trošku času, takže pokiaľ spravodajca a tenevi spravodajca súhlasia, aby sme posunuli o týždeň e, času lehotu na vypracovanie pozmeňovacích návrhov, bol by som rád. Ďakujem. E Ďakujem, myslím, že je to zmysluplné. Uvidíme, čo si o tom eh, bude myslieť pán spravodajca, prispôsobiť takto kalendár, ale každému by to dalo viac eh, času na prehlbenie svojej práce. Nevidím tu tieňového spravodajcu za EKR ani za LD. Slovo má teraz eh, Gue López Bermejo. Nech sa páči. Ďakujem za slovo pani predsedkynia. Ďakujem aj spravodajcovi za jeho prejav. Mám niekoľko otázok. Poprvé, isté, že je potrebné uskutočňovať kontrolu priamých zahraničných investícií. To je pochopiteľné. S tým problém nemáme. Avšak investície, ktoré sa uskutočňujú bez akýchkoľvek limitov, predstavujú problém. A to preto, že, môže, že to môže viesť k zániku pracovných miest, k zhoršeniu pracovných podmienok Európanov. A pokiaľ sa tieto investície nebudú kontrolovať, tieto e, možné problémy exponenciálne narastú. Jeden z najväčších problémov, ktorý tu vidíme, je, že členské štáty a komisia môžu kontrolovať, aký typ zahraničných investícií bude akceptovaný a aký nie v členských štátoch. A my máme pocit, že by tu mohlo byť akési právo veta niektorých členských štátov voči iným členským štátom, pokiaľ ide o príjmaní investícií. Súhlasíme s výmenou informácií, avšak nesúhlasíme s tým, aby tu bol bola požiadavka na vysvetlenie alebo dokonca priame veto vzhľadom na to, či nejaký členský štát môže alebo nemôže e, riešiť určitú investíciu. Pokiaľ áno, tak aby to bolo inak než na základe verejného poriadku. Niektoré e, štáty sa autom- niektoré štáty sa automaticky požadujú za nepriateľské, tým pádom sa ich investície nepríjmajú. Ale e, za tým stoja hospodárske dôvody a nie otázka bezpečnosti či verejného poriadku. My sa domnievame, že niektoré prvky je potrebné analyzovať a že na to potrebujeme viac času. Súhlasíme s tým, aby sa odložil termín na predkladanie pozmeňovacích návrhov, aby sme mohli e, všetky aspekty e, podrobnejšie spracovať. Súhlasíme so spravodajcom v tom, že úloha odborov musí byť proaktívnejšia a že odbory musia byť celkovo pri príjmaní rozhodnutí relevantnejšie. Budeme sa tejto téme ďalej venovať, ale pre nás Kľúčovou témou nie sú informácie, to fungovať bude a musí, toho sme si vedomi, ale nám sa nepáči, že by niektorá krajina mohla rozhodovať o investičných rozhodnutiach iných štátov. Ďakujem. Grazie collega, non vedo lo Ďakujem, nevidím tu tie spravodajcu ani za e FDD, ani ENF. Slovo teda budú eh, mať eh, kolegovia, ktorí sa hlásia voľne do diskusie. Ako prvý kolega Rybich, nech sa páči. Takže investície vedú k pracovným miestam a preto investície sú veľmi dobre pre hospodársky rast a dajú sa na to využiť, ale samozrejme sú medzinárodné rámcové podmienky ako VTO pri FDE a pričom aj ochrana investícií zohráva dôležitú rolu a myslím si, že práve e, tá reciprocita je to, o čo sa usilujeme, že jednoducho investície, teda e, nech už sa e, konajú kdekoľvek, musia byť zrovnoprávnené s tými, ktorí pracujú v dotknutej krajine, aby tam bolo zabezpečená, aby bola zabezpečená rovnosť a exist, musí tu existovať aj právna možnosť pre túto ochranu investícií, čiže táto reciprocita zohráva dôležitú rolu. No a ako vidíme aj v energetickom výbore, tak e, energetická charta predstavuje dôležitý základ pre spoluprácu s tretími štátmi a myslím si, že by sme mali zabezpečiť, aby energetická charta bola podpísaná a ďalej rozvíjaná. Myslím, že toto by bolo aj v zmysle globálnej energetickej stratégie, aby sme tu e, tie investície robili v rovnakej rovine a nie je možné, aby, pravi, aby platili rozličné pravidlá. Ja si myslím, že e, ďalšie rozvíjanie by bolo nevyhnutné. Ďakujem. Grazie, kolega Grostete, prego. Ďakujem kolega Grostet. Madame la présidente, euh, je pense qu'on peut remercier le Pani predsednička, ďakujem za slovo. Chcem sa poďakovať pánu Butikoferovi za prácu, ktorú odvedol na túto tému. Je pravda, že filtrácia e, zahraničných investícií do EÚ je veľmi zásadná. Iba pár členských štátov má k dispozícii mechanizmus filtrácie, takže je to naozaj dôležité pre EÚ. Je potrebné posilniť kontrolu na európskej úrovni a musíme to brať ako príležitosť pri, pritiahnuť zahraničné investície na európsku pôdu. Avšak je dôležité ich kontrolovať, najmä pokiaľ ide o, priemyselný, o strategické priemyselné sektory je pre mňa dôležitý najmä jeden bod. Zdá sa mi dôležité, že ako náhle e, je e, zahraničná investícia filtrovaná a schválená, tak by sme aj tak mali mať naďalej možnosť kontroly e, tohto podniku, pretože ten podnik sa môže vyvinúť. Čiže pokiaľ sa schváli zahraničná investícia, to by nemal robiť e, nejaký šek bianko, ktorý dáme mm, podniku, pretože pokiaľ sa tá situácia podniku zmení, tak by sme mali byť schopní určiť, či je potrebné um, prijať špecifické opatrenia. Je to akýsi spôsob, ako naďalej mm, strážiť e, tú investíciu. Ďakujem, slova pán Petina, to z DG eh, Train. Prosím, buďte struční, pretože sa blíži čas, kedy by sme mali začať hlasovanie. Eh, Ďakujem členom výboru a eh, pánovi Butikoferovi, spravodajcovi za podporu, ako aj za tie intervencie, ktoré preukázali celkovú podporu pre toto opatrenie, pre tento návrh ktorý prezentovala komisia, ktorý považujeme za veľmi proporcionálny tým prostriedkom alebo cieľom, o ktoré sa usilujeme. Chcem len spomenúť niekoľko bodov, ktoré som zaznamenal v navrhovaných pozmeňovacích návrhoch k otázke možnosti e, vyjadriť sa k plánovaným a e, vykonaným investíciám. Myslím, že ten predchádzajúci vstup to spomenul. Pozmeňovací návrh navrhuje iba, aby stanoviská boli dané k plánovaným investíciám, ale myslím si, že je dôležité, aby boli e, už e, zavedené screeningové mechanizmy, ktoré umožňujú e, vydať rozhodnutia o ukončených investíciách, aj o ukončených investíciách. A myslíme si, že má význam E, aby existovala možnosť zareagovať na možné problémy, bezpečnostné problémy, bezpečnostné aspekty, e, ktoré si uvedomíme v neskoršom štádiu procesu investícií, čiže možnosť pre komisiu, ako aj pre iné členské štáty navrhnúť, zdôrazniť rizika a navrhnúť zmierňujúce opatrenia už aj po tom, čo bola tá investícia vykonaná, a keď, nie len keď je v tej fáze plánovania. Potom e, požiadavka na podávanie správ. E, Chápame, pán Butiko mal zámer minimalizovať administratívne bremeno a to je presne to, čo zdieľame aj my. Zaviedli sme, teda navrhujeme systém, ktorý naozaj si vyžaduje minimálne množstvo zdieľania informácií, ale užitočných a zmysluplných, dostatočne zmysluplných informácií na to, aby umožnili systému, aby fungoval. No a na záver otázka systematického screeningu projektov v záujme EÚ. My sa neusilujeme o systém, ktorý by si vyžadoval systematický screening každej e, jednotlivej investície. To by samozrejme vytváralo byrokratickú mašináriu, ktorú nechceme zavádzať. Chceli by sme obmedziť screening iba na tie špecifické prípady, kedy existuje riziko pre bezpečnosť. Nemalo by to byť na systematickom základe a z toho dôvodu by sme chceli, aby komisia ponechala možnosť vykonávania screeningu namiesto toho, aby uvalovala, tak povediac, systematický screeningový mechanizmus pre komisiu. No a potom otázka odborov, to už tu bolo spomenuté, áno, v Spojených štátoch, teda v odboroch v Spojených štátoch, teda v týchto procesoch je tu špecifická úloha v obchodných procesoch pre odbory. Len chcem pripomenúť kolegom, že pokiaľ ide o screening národnej bezpečnosti v Spojených štátoch, neexistuje takáto špecifická úloha, rola pre odbory. Myslím si, že hovoríme o rôznom, rôznych typoch intervencií. Ide o screening pre bezpečnosť a nie o obchodnú politiku, čo je trošku iný aspekt. Ďakujem. Ďakujem, pýtam sa, či by sa chcel na záver vyjadriť kolega Butikofer. Ďakujem, pani predsedkynia. A ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa vyjadrili. Pre mňa by bolo úplne akceptovateľné, keby čas pre zaslanie pozmeňovacích návrhov, tak ako to navrhol kolega Matan, keby sa to predložilo o týždeň, ja by som s tým nemal vôbec žiadny problém. Po, po druhé, chcem výslovne nadviazať na to, čo povedala pani López Permeso, tá obava, že niektoré krajiny fakticky by mohli vzniesť nárok vetovať rozhodnutia iných krajín. Podľa mojej predstavy toto by bolo zneužitie tohto pravidla a s tým ja nesúhlasím. A z toho dôvodu chcem sa postarať o to, aby nevznikali hierarchické vzťahy medzi členskými štátmi. V tejto súvislosti ale naďalej nie som presvedčený tým, čo hovorí komisia o tzv. E, kontrolách ex post a zmierňovacích opatreniach ex post. Nemáme teraz dostatok času na to, aby sme o tom diskutovali, ale podľa môjho názoru je obrovský rozdiel, či v jednej konkrétnej krajine, kde mám screeningový mechanizmus, mám pravidlo, ktoré stanovuje, že ak sa to pravidlo porušilo, tak to môžem e, skorigovať ex post, to má význam, s tým súhlasím, alebo či poviem, že urobím výmenu informácií ex post, ale to už nebude mať vplyv na otázku faktického rozhodnutia, čiže len demonstrujem vlastnú impotenciu a demonstrujem to, že niektorí ľudia boli schopní e, ma podviesť. Podľa mňa to nemá zmysel, o tom by sme ešte mali pouvažovať. Čo sa týka infraštruktúry, tu jednoducho chcem povedať, že pokiaľ ide o strategickú infraštruktúru, tam nejde len o elektrické siete alebo vodné potrubie, tam patrí aj mediálna e, diverzita, ale v Česku napríklad máme prípad, že čínsky investori sa snažili prostredníctvom investícií v niektorých médiách ovplyvňovať e, českú vnútornú politiku podľa amerického práva, toto by nebolo povolené podľa európskeho práva, ale je to povolené. Čiže myslím si, že aj toto je bod, ktorý musíme zobrať do úvahy a úplne na záver absolútne súhlasím, že nechceme byrokratické postupy, kedy každá investícia by musela byť kontrolovaná, ale chceme umožniť screening len tam, kde je ohrozená bezpečnosť alebo verejný poriadok. To je presne tá červená línia. Tam sa to líši od e, nejakého protekcionistického pravidla to je tá hranica. No a čo sa týka tá, tej otázky s odbormi, ešte som ochotný znovu to vysvetliť komisii. Ďakujem. Ďakujem, myslím, že je to vynikajúca diskusia. Skončili sme e, čas, ktorá predchádza hlasovaniu. Trošku času si e, vyhradíme na prípravu na hlasovanie, pokiaľ ide o presunutie lehoty. E, pán spravodajca súhlasí e, s posunutím tohto dátumu na neskôr. Takže e, Prosíme, aby teda príslušné e, služby e, posúdili čo najrychlejšie, aký bol najvhodnejší nový e, dátum a dali nám ho vedieť. Ďakujem a teraz už pripravíme na hlasovanie. Richard have the same idea. Uh, good morning, dear colleagues. Dobrý deň, vážení kolegovia. Good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, dámy a páni, drahí kolegovia. Ďakujem vám, pán podpredseda Henkel, za to, že ste um, odpredsedali prvú časť nášho zasadnutia. Prepačte, bola to pani Tojar. Kde je pani Tojar? Niekto mi hovoril, že to bol pán Henkel. Prvý podpredsed, pani podpredsednička, madame Tojar. Asi tu nie je. Už som jej vďačný, že predsedala prvej časti nášho zasadnutia. Teraz by sme prešli na druhú časť dnešného zasadnutia. Veľmi dôležitá časť. Asi sa dostaneme do Guinnessovej knihy rekordov, pretože je to najdlhšie hlasovanie e, vo výbore ITRE, pokiaľ viem. Tak e, teda e, viem, že sme pripravení na veľmi dlhé hlasovanie Začneme testovacím hlasovaním. Otváram hlasovanie. Prosím, nech sa páči, môžete začať. Všetci ste hlasovali? Dobre. Uzatváram hlasovanie. že všetko funguje. Prvé hlasovanie. Bod číslo 6 na programe. Návrh smernice Európskeho parlamentu a rady meniaci smernicu o, o energetickej výkonnosti budov. Spravodajca je pán Bent Bentsen. Je to provizi- e, provizorná dohoda dosiahnutá v rámci neformálneho trialógu. Je to pravidlo 69F Otváram hlasovanie. Menovité hlasovanie, nech sa páči. Už otváram hlasovanie. Je to prijaté. Gratulujem nášmu kolegovi. Výsledok trialógu, k výsledku trialógu bude sa hlasovať o tom na plenárnom zasadnutí ďalej. Drahí kolegovia, prosím, buďte opatrní. Ideme hlasovať o návrhu uznesenia e, s výhradou k delegovanému aktu. E, ide o elektrínu a e, plyn, inteligentné siete, Takže tí, ktorí chcú namietať voči zoznamu, ktorí majú námietky voči zoznamu Európskej komisie, by mali hlasovať za e, túto námietku. Tí, ktorí chcú podporiť zoznam Európskej e, komisie, návrhu Európskej komisie, by mali hlasovať proti tejto výhrade. Námietke. Čiže je to menovité hlasovanie, samozrejme. dvaja členovia EPP naviac. Prepačte, jeden člen EPP naviac. V poriadku, teraz to sedí. Takže hlasovali sme proti. Žiadne námietky, takmer žiadne námietky. Zoznam Európskej komisie návrh pre projekty v spoločnom záujme toto je akceptované, prijaté. Otázky k priemyselnej politike. Máme menovité hlasovanie. Je to ústna otázka. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to, je to prijaté. Ďakujem. Teraz prejdeme na bod číslo 9. E, teda e, technická pripomienka. Ten systém nefungoval, nemohli sme odhlasovať. Dobre, okamžite to napravíme. Takže Dúfam, že sa to dá do poriadku. Možno by ste si mohli presadnúť. Je to možné? Tak počkáme. V tomto chceme hlasovať za. Ďakujem. Dobre. Teraz prejdeme k správe. François Grostet. Technická pripomienka ďalšia. Pán Silikiotis, máte slovo. Len chcem povedať, že podľa pravidiel v mene GUE mene skupiny GUE sme Takže nezachytili sme to, čo povedal kolega. Well, uh, do you think of... Máte na mysli zoznam pripomienok eh, k projektom eh, v spoločnom záujme? Ďakujem, hovorím o tomto hlasovaní o Európskom obrannom a priemyselnom programe chceme menšinové e, stanovisko k tomu celému, pokiaľ ide o obranné a E, priemyselné e, stanovisko, tak tam chceme to takto. Ďakujem, všetko jasné. Drahí kolegovia, máme naozaj pred sebou množstvo hlasovania. Mali by sme sa ukludniť, nemali by sme byť príliš hektickí, nemali by sme sa príliš ponáhľať a ísť veľmi presne od bodu k jednému k bodu k druhému. Pani François Grostet pripravila správu o programe Európskeho e, obranného a priemyselného rozvoja a ideme hlasovať o takomto programe. Po prvé, prvé hlasovanie 35 až 38 spolu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? 39 2007 2008 a ďalšie spolu. Kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 1. Kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 2, 3, 3. Kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 2, 3, 6. Kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté kompromis 2, kompromis 14a a kompromis 14a spolu. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 3, kompromis 16 spolu. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4, kompromis 20. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 269 272, takže spolu 6 pozmenujúcich návrhov. Budeme hlasovať o nich spolu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté? 306, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 4a, kto je za, proti, preveríme to. Takže kompromis 4a, to otvorené. Jeden člen EPP naviac. Náš koordinátor. Dobre, uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. kompromisný návrh 4A a kto je za, aj toto by sme preverili, malo by to byť jasné, ale preveríme to. Kompromisný návrh 4AA. Opäť jeden priveľa. Dobre, uzatváram hlasovanie, je to Ne. 307 za proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 4B, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 308 a 94 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Tri pozmeňovacie návrhy 420, 92 a 196. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 18, za, proti, zdržali sa za, prijaté, kompromis 5, kompromis 21 za, proti, zdržali sa akcepto- a prijaté. Áno, preverím to, kompromis 5 a kompromisný návrh 21 spolu. spolu. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Sto za, proti, zdržali sa. 14 za, proti. Preveríme to. 14. Pozmeňovací návrh 14. Uzatváram hlasovanie zamietnuté 11 za, proti, zdržali sa zamietnuté 341 za, proti, zdržali sa prijaté 346, 348 za, proti, zdržali sa zamietnuté 44 za, proti, zdržali sa zamietnuté 4, 347 za, proti, zdržali sa akceptované, 350 a 146 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 18 a 6 za, proti. Ešte raz, pozmeňovacie návrhy 18 a 6, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 349 147, 45. Všetko spolu. Za, proti, preveríme. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 300 52 až 46 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 6 za, proti, zdržali sa akceptované, prijaté, 390 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 391 za, proti, zdržali sa zamietnuté, sedmička za, proti, zdržali sa akceptované, Kompromis 8 a kompromis 22 za. 23 rečník sa opravuje. Sa, proti, zdržali sa, prijaté. 421 a 187 za, proti. Preveríme to. Dva pozmeňovacie návrhy preverujeme. 421 a 187. Uzatváram hlasovanie prijaté kompromis 9, kompromis 10a, kompromis 24 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 10, kompromis 25 za, proti, zdržali sa, prijaté. 449, 189 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 55 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 450 za, proti, zdržali sa prijaté. 448 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Dva pozmeňovacie návrhy 27 a 12 za, proti, zdržali sa prijaté. Dva pozmeňovacie návrhy 451, 190 za, proti. Takže preveríme to. Dva pozmeňovacie návrhy 4, 451 a 190. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 191 a 17 za. Proti zdržali sa zamietnuté 452. Kto je za? Proti zdržali sa zamietnuté 453. Za. Proti zdržali sa zamietnuté 56. Za. Proti zdržali sa zamietnuté kompromis 11 a kompromis 26 spolu za, proti, zdržali sa, prijaté. 34. za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, prijatí. 42 za, proti, zdržali sa, sa e, zamietnuté, trojka za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 13 za, proti, zdržali sa prijaté, 1, 3, 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijaté, 69 za, proti, preverme si to. Kontrolujeme 69. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmievací návrh 9 za, proti, zdržali sa, je to prijaté. 1.1.4. Hlasujeme o 1.1.4 za, proti, zdržali sa, prijaté. 1.4.4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 22a za, proti, zdržali sa prijaté. E, pozmeňujúci návrh 8 za, proti, zdržali sa prijatí, 9 za, proti, zdržali sa prijaté, 161 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 17 za, proti, zdržali sa prijaté, 163 a 8 spolu za, proti, zdržali sa prijaté, 188 za, proti, zdržali sa prijaté, 206 za, proti, zdržali sa prijaté, 22 za, proti, zdržali sa prijaté, 40 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 41, 42 za, proti, zdržali sa prijaté, 43 za, proti zdržali sa prijaté, 44 za, proti zdržali sa prijaté, 37 a jednotka za, proti zdržali sa zamietnuté. Teraz e, záverečné hlasovanie o návrhu správy podmienenej podobe pravidlo 52 a 3, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ďakujem veľmi pekne. Končím hlasovanie. Jasne prijaté. A teda vstupuje sa e, do e, medzinstitucionálnych e, hlasovaní, teda hlasujeme teda o tomto, o zahájení medzinstitucionálnych rokovaní. Končím hlasovanie. Je tu jasná podpora pre vstúpenie do týchto rokovaní. Srdečne blahoželám spravodajkyni. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu na našom programe. Bod číslo 10 nášho programu. Hlasujeme o piatom eh, eh, právom návrhu dnes bod 10 na programe zasadnutia ide o návrh nariadenia Európskeho parlamentu a rady o vnútornom trhu pre elektrínu. Našim spravodajcom je Krišianis Karinš. Nariadenie takže. balíček e, čistej energie. Nezaoberáme sa touto témou. Poprvýkrát je to veľmi dôležitý bod programu. začníme. kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. 206 za, proti, preverme si to. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis 1A za, proti, zdržali sa prijaté. 1, 3, 1 a 2 spoločne za, proti. Preverme si to. E, časť 1. Hlasujeme o časti 1. 131 a 2. Časť 1. Spolu. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A teraz pozmeňovací návrh 219. Za, proti, zdržali sa, preverme si to. Je to zamietnuté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, je to prijaté. Kompromis 3 Prejdeme k 2, 206, 7, 200 a NV34. Hlasujeme o nich e, spolu. E, proti. Prejdeme k pozmeňovaciemu návrhu 304. Za, proti. Je to zamietnuté. Áno, bol som si e, takmer istý, že to budete chcieť preveriť, takže kontrolujem 3, 1, 0, za, proti, preverme si to. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis sa prijatý o pár stran. Ďalej kompromis 46. 43, pardon, samozrejme, za, proti, zdržali sa prijaté. Z času na čas urobím chybu, uh, to, pretože vás preverme si to, tieto dva pozmeňovacie návrhy. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 3, 8, 1, 3, 8, 2 za, proti, zdržali. Končím hlasovanie. Je to akceptované. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. Zamietnuté 446 za, proti. Preverme si to. 446. Končím hlasovanie. Zamieta sa 447 za, proti. Kompromis 6 za, proti, zdr- e, prijaté. Kompromis 7, 27 za, proti, zdržali sa prijatí. O pár strán ďalej. Kompromis 4, 2, 4 za, proti, 45 ešte raz za, proti, zdržali sa prijaté. 5, 8, 6 za, proti, preverme si to, 5, 8, 6. Tnuté 2, 2, 4 za, proti, zamietnuté. 2, 2, 4 je zamietnuté. Kompromis 28 za, proti zdržali zdržali sa zamietnuté, kompromis 29 za, proti zdržali sa prijatí, 4 pozmeňovacie návrhy 2, 1, 5, 2, 1, 6, 2, 1, 7 a 22 spolu za, proti. Hlasujeme aj o NV 22. Je to prijaté. Teraz 2, 1, 8 za, proti, ty, 7, 8, 5, 7, 8, 6 a 71 envy za, proti. Preverme si aj toto, lebo vidím, že politické skupiny sú rozdelené, takže 2, 2, BB. Otváram Teraz prejdeme k 8, 8, 5. Musíme byť presní. Je to veľmi dôležité nariadenie, ako vieme. Ukonč- kompromis 25 za, proti, zdržali sa, prijaté. Prejdime te- proti, zdržali sa, zamietnuté 1, 1, 1, 9 1120 a 98 Envy spolu. Tri pozmeňujúce návrhy za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 46 za, proti, zdržali sa prijatí, 1138, časť 2 za, proti, prijaté, kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 10. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa prijatí. 1, 2, 1, 2, 5, 6 a NV 1, 1, 9. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijaté. To si preveríme. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 4, 8 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 1, 3, 4, 9 za proti, zdržali sa zamietnuté, 1, 3, 5, 0. Končím hlasovanie. Sa zamietnuté 1, 3, 5, 4 za, proti. Preverme si to, prosím. 1, 3, 5, 4. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz 1, 3, 5, 5 za, proti, e, zdržali sa prijaté. Áno, prosovanie. Prijaté. Teraz 1, 3, 5, 6, D za, proti, zdržali sa Zamietnuté 1, 3, 5, 8 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 1, 3, 5, 9 D za, proti, zdržali sa. Zamietnuté kompromis 32 za, proti, zdržali sa. E, prijaté kompromis 32 A za, proti, zdržali sa zamietnuté. Zdržali sa e, prijaté kompromis 32A za, proti. Zdržali sa zamietnuté, lebo je to veľmi dôležité, lebo tu máme kompromis 32A. Končím hlasovanie. Kľudne si to priprav, dobre? Akože to, e, je to zamietnuté. Nebol tam teda veľký rozdiel. Kompromis 33 za, proti, zdržali sa prijaté. 1, 4, 0, 1 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 34 za, proti, zdržali sa pripravené, prijaté, pardon. Kompromis 35 za, proti, zdržali sa prijatí. 36, kompromis e, za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 37 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 38 za, proti, zdržali sa prijatí. 1, 4, 9, 6, 1, 4, 9, 9 za, proti, zdržali sa. Preverme si to. Preverme si to dva pozmeňovacie návrhy spoločne. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 1503 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 1509 za, prepačte, prvá časť, 1509 časť 1 za, proti, zdržali sa, zamietnuté Kompromis 39 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 40 e, za, proti, zdržali sa prijatý. 1, 5, 4, 0 za, proti. To si e, preveríme. 1, 5, 4, 0. I close the vote. Rejected. Rejected. 1, 5, 1541 za, proti. Overíme si to elektronicky. Lebo to nie je jasné. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Prosím vás, zdvíhajte ruky energetickým spôsobom. 1, 5, 4, 3 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 1, 5, 4, 4 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 1, 5, 4, 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 41 za, proti, zdržali sa prijaté, 1, 5, 4, 6 za, proti, zdržali sa, overíme si elektronicky 1546. Hlasovanie ukončené. 1 za EPP, nie za SD, 1 za SD navyše. Už je to v poriadku, hlasovanie ukončené. Je to zamietnuté. Kompromis 41A za, proti, zdržali sa prijaté. 196 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 197 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Tak teraz budeme hlasovať o návrhu v pozmenenej podobe, hlasovanie menovité, otváram hlasovanie. Ange? uh, one SND too many. Jeden za SND navyše. Hlasovanie je ukončené. Dobre, máme tu dobrý výsledok. A pravidlo o vstupe do medzi inštitucionálnych rokovaní. Nie, pardon, ešte je tu technická pripomienka. Máme tu jeden problém, kompromisný pozmeňovací návrh. E- 32a e, nebol prijatý a, a chápem to tak, že aj spravodajca má rovnaké stanovisko, že by sa o tom nemalo hlasovať. situation is clear. If adopted, the amendments fall, but it was... Nemal byť bezpredmetný. Uh, okay, dear friends, uh, Well... Priatelia, nie, že by sme boli nervózni, sme veľmi pokojní. A naši spravodajcovia sa zhodli na tom, že by sme mali mať jedno spoločné hlasovanie o všetkých pozmeňovacích návrhoch, čiže 1116, 1137, 1139, 1 705 a 1377 1444. Jedno hlasovanie o týchto všetkých. Priatelia, ak dovolíte. Vždy je lepšie, ak v takýchto prípadoch protestujete. Nebolo to pre nám jasné. Je dobré, aby ste protestovali okamžite, pretože teraz už to bolo po prvom hlasovaní a pred rokovaniami. Ale pristúpme prosím k hlasovaniu, pretože spravodajcovia sa na tom zhodli. Čiže máme tu spolu 6 e, pozmeňovacích návrhov, o ktorých hlasujeme. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme si to elektronicky. Takže overíme si to. A hlasovanie je teraz ukončené. Je to zamietnuté. Čiže sa tým naše hlasovanie nemení. Výsledok zostáva rovnaký. Takže sme hlasovali o pozmenenom. Nie podľa mien. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Bolo zásadné mm, dosiahnuť toto riešenie. Pani Nibler. Že um, predložím menšinové stanovisko k tejto správe. Ďakujem.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 o tom, že pozmeňovacie návrhy 556 a 557 na strane 55 ide o článok 15 a pozmeňovací návrh 622 a 625 na strane 56 je to k článku 16 uh, smernici pre vnútorný test s elektrinou budú aktualizované zajtra. Teda včera ste boli informovaní o tom, že to bude zajtra, čo je vlastne dnes. Rozumiete, čo chcem povedať? Mne sa to zdá jasné. Hm. Takže pristúpme k hlasovaniu. Je to smernica Európskeho parlamentu a rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou prepracované znenie. Spravodajcom je kolega Krišianis Karinš. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa, prijaté. 2, 2, 3 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 164, 164, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 222, kto je za, proti, zdržali sa, e, zamietnuté. 2, 1, 2, 2, 1, 5 spolu, kto je za, proti, zdržali sa, e, zamietnuté 208 za, proti, ešte raz. 208. Kto je za? Proti? Overíme si to. And I close the vote. Hlasovanie je ukončené. Rejected. Zamietnuté. 209 za. Spolu s 224, prepačte, spolu 209, 224 za. Proti, zdržali sa zamietnuté. 159 za, proti, zdržali sa zamietnuté 132 za, pro, 28 a 217, 3 spolu hlasujeme, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté 220 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 21 za, proti, zdržali sa prijaté. 238 za, Prvá časť. Hlasujeme prvej časti 238 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. 247 za, proti. Overíme si. Hlasovanie ukončené. Je to zamietnuté. 33 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ale prosím, overme si to a priatelia z SD, zdvíhajte ruky, lebo naozaj to dobre nevidím. Ešte raz, overujeme si 33, pretože to nebolo jasné. Hlasovanie ukončené. Je to prijaté. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa. Ešte raz, za, proti, zdržali sa. Prijaté. Ak nebudete jasne hlasovať, tak ohlasím prestávku, inú možnosť nemám. Takže prosím vás, naozaj e, starostlivo hlasujte. 249 za, proti, zdržali sa, overíme si. Dvestoštyridsaťdeväť, hlasovanie ukončené. Je to zamietnuté. 298 za, proti. Overíme si to. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. 299 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 37 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 38 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 39 za. Proti. Zdržali sa. Overíme si 39. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. 40 za, proti. Overíme si to ešte raz. 40. Hlasovanie ukončené. Je to prijaté. Kompromis 23 za. Proti, zdržali sa, prijaté. 310 za. Proti. Overíme si. 310. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté. 3 pozmeňovacie návrhy spolu. 378, 381 až 49, kto je za? proti, overíme si. Hlasovanie ukončené. Je to zamietnuté. 318, 319 až 42 za, proti. Ešte raz si to overme. Sú tu tri pozmeňovacie návrhy, hlasovanie ukončené, zamietnuté. 388391, kto je za? Proti? Overíme si. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. 4 pozmeňovacie návrhy 320, 321, 324, 325, kto je za? Proti? Zdržali sa väčšina je proti. 3, 4, 2 a 3, 4, 3, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 3, 4, 4, 3, 4, 5, kto je za, proti, väčšina je proti, takže je to zamietnuté. Tak teraz 3 pozmeňovacie návrhy 379 až 384. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. 4, 1, 8 za, proti. Takže preveríme 418. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 400 a 401 za. Proti. Zdržali sa. Preveríme. Mali by sme to preveriť. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 417 za. Proti. Preveríme. Ešte raz, 417. Preveríme 417, uzatvárame hlasovanie. Prijaté. 430 za. Proti, zdržali sa. Preveríme to. 430. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijatí. 443 za, proti, zdržali sa, preveríme. 433. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 459 za, proti, zdržali sa preveríme. 459. Preveríme. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. 454 a 456 za, proti. Takže poprosím, ešte raz preveríme tieto dva pozmeňovacie návrhy. je to zamietnuté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté. 508 spolu s 509 za, proti. To by sme mali preveriť. Čiže dva pozmeňovacie návrhy 508 a 509. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 475, druhá časť za, proti. Preveríme. Ďakujem. Uzatvárame hlasovanie, je to zamietnuté. Krom 2 za, proti, zdržali sa prijatí. 523 za, proti, preveríme, 523, zatváram hlasovanie, zamietnuté, kompromis 3 za, proti, zdrali sa prijatí, 553 za, proti, ešte raz to preveríme, 550 3. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 544, druhá časť za, proti. Preveríme to. Druhá časť. Uzatváram hlasovanie zamietnuté. Teraz 558 až 567, 4 identické pozmeňovacie návrhy. Kto je za? Proti? Musíme to preveriť. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 568 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. Dva pozmeňovacie návrhy 624 a 609 za, Za, proti, zdrali sa. Preveríme to. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. 643 za, proti Preveríme to. Ale prosím. Uzatváram hlasovanie. Kompromisný návrh 37 k článku 16a. Kto je za? Proti? kompromis je nejasný a uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Čiže 43 za, proti, zdržali sa prijaté. 715 Takže 715 a 716 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 9a k odseku 1 až 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz máme 8 pozmeňovacích návrhov od 761 až 78 envy sú identické. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 9b k oceku 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 778 za. Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 24 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 798 za, proti, preveríme to. Uzatváram hlasovanie. 798. Takže tam jeden navyše. Uzatváram hlasovanie, je to zamietnuté. 793 za, proti zamietnuté, kompromis 25 za, proti, zdržali sa, prijaté, kompromis 26 za, proti, zdržali sa, prijatý, kompromis 27 za, proti, zdržali sa, prijatý, kompromis 28 za, proti, zdržali sa, prijatý, kompromis 29 za, proti, zdržali sa, prijatý, Pozmeňovací návrh 5, 5, 6 spolu s 5, 5, 7. Kto je za? Proti? Preveríme to. Uzatváram hlasovanie. Takže to bolo zamietnuté. Pozmeňovací návrh 6 až 5. Hlasujeme spoločne za, proti, zdrali sa, preveríme to. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis 30 za, proti, zdržali sa prijatí. 871 za, proti, zdržali sa, preveríme. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 873 za, proti, preveríme. 873. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 874 za, proti, to zamietnuté, 872, 875 spolu za, proti, zdrali sa zamietnuté tiež. Kompromisný návrh 31 za, proti, zdrali sa prijaté. 32 za, proti, zdržali sa, prijaté. 1, 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. 116 za, proti, zdržali sa, prijaté. Jasné, môžeme to preveriť. 116. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Bol dobrý návrh to preveriť. Kompromisný návrh 11 za, e, proti e, prijaté 12. Kompromisný návrh 12 2, e, za, proti zdržali sa prijaté, takže kompromisný návrh 13 za, proti zdržali sa prijatí, kompromisný návrh 14 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh, pardon, 969 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Dobre, môžeme to preveriť. 969. Autor má možnosť sa vyjadriť. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 970. 970. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme. Je to zamietnuté. 971 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 972 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 970, 973 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromisný návrh 15 za, proti, zdržali sa prijatí, 32 za, proti, zdržali sa, to preveríme. Uzatváram hlasovanie, je to prijaté. 1006 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1008 za, proti. 1008. Preveríme. 1008. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 1007 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijaté. 1050 a 10 až 1054. To je ďalšia strana. Takže všetky spolu. Je to 5 pozmeňovacích návrhov, o ktorých hlasujeme spolu. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijaté. 10,80 za, proti, zdržali sa. Preveríme. Takže preveríme pozmeňovací návrh 1080. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté kompromis 18 za, proti, zdržali sa, prijaté. 42 a 1128 spolu. Kto je za, proti, zdržali sa? Prijaté. 43 a 1130 za, proti, zdržali sa? Prijaté. 44 a 1131 za, proti, zdržali sa? Prijaté. 1129 za, proti, zdržali sa? To mi nebolo jasné. Takže ešte raz 1129. Preveríme. Dovolte preveriť. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Teraz tri pozmeňovacie návrhy. 1, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4 za. Proti. Držali sa. Preveríme. Tri pozmeňovacie návrhy. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 1, 1, 3, 5, 1, 1, 3, 6 za, proti. Preveríme ešte raz. Dva pozmeňovacie návrhy. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. 1, 1, 3, 9. Kto je za? Proti? Preveríme. spolu s 1140, čiže dva pozmeňovacie návrhy. Mali by ste zareagovať, inak to znamená, že spíte. 1139 a 1140. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 1141 za, proti. Preveríme. 1141. A uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis 34 za, proti zdržali sa prijatá. Dva pozmeňovacie návrhy 1152, 1153. <clears throat> druhá časť. Je to druhá časť. 1153. Kto je za, proti, preveríme. Dovolte preveriť. Takže uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 1, 1, 9, 3 za, proti. Preveríme ešte raz. A uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 1, 1, 7, 2, 1, 1, 8, 4 za, proti. Zdržali sa. Preveríme. 2 pozmeňovacie návrhy spolu. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 1, 2, 0, 3 za, proti. Zamietnuté. 1204 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 1205. 1205 je stiahnuté. Prán Krasnodebsky a Česak sú autory. Takže kompromisný návrh 35 za, proti zdržali sa prijaté. 1, 2, 4, 2, prvá časť za, proti, zdržali sa, je to prijaté. 1, 2, 4, 2, druhá časť. Chcete preveriť tú prvú časť? Dobre, tak. Preveríme prvú časť. A teraz uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Druhá časť za, proti, preveríme. Uzatváram hlasovanie. Je to naozaj zamietnuté. Jedna, dva, štyri, päť za, proti, zdržali sa prijaté. Jedna, dva, 1, 2, 4, 5. Dobre, preveríme to. Uzatváram hlasovanie. Samietnuté 1, 2, 4, 6 a 1, 2, 4, 7. Kto je za? Proti? 1, 2, 4, 6, 1, 2, 4, 7 preveríme obidva pozmeňovacie návrhy. Uzatváram hlasovanie zamietnutá tiež. 1, 2, 5, 0 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. 1, 2, 7, 4 za, proti, zdržali sa prijaté. 1, 2, 6, 2 za, proti, preveríme. 1262. Preveríme tento pozmeňovací návrh. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 1268 a 1269 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Dva pozmeňovacie návrhy 1272 a 1273 za, proti, Tak preveríme dva identické pozmeňujúce návrhy. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromisný návrh 10 k bodom 1, 2, 3, 4 A a B. Kto je za, proti, zdrali sa, prijaté. Niekoľko strán ďalej. Takže dva pozmeňovacie návrhy. 1, 3, 3, 1 a 1, 2, 1. Kto je za, proti, zdržali sa, preveríme. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 1340 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 1, 3, 4, 1 za. Dobre, preveríme. 1340 Drahí priatelia z SD, nehlasujete. Prosím, hlasujte. Hlasujte jasne. Pani, mali by ste hlasovať, lebo inak nič nevidím. 1340. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté, ale... Mne to bolo jasné, ale jasne zamietnuté pre mňa. Takže prosím, hlasujte. 1, 3, 4, 1 za. Proti, zdržali sa prijaté. 1, 3, 4, 2 za. Proti, zdržali sa zamietnuté. 1, 3, 4, 3 4-2. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Teraz 1, 3, 4, 3. Kto je za? Proti? Je to zamietnuté. 1, 3, 4, 4. Za? Proti? Preveríme. 1, 4, 4. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovací návrh 59 za, proti, je to zamietnuté 60 za, proti, preveríme 60. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 61 za, proti. Preveríme. Pravdepodobne zamietnuté. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 62 za, proti zdržali sa zamietnuté, 63 za, proti, zdržali sa prijaté, 64 za, proti, zdržali sa zamietnuté, dvojka za, 2 za, proti, zdržali sa prijaté, 65 za, proti, zdržali sa prijaté, 66 za, 66, 3 spolu. Za, proti, Zdržali sa prijaté 4 za, proti. Preveríme pozmeňovací návrh 4. Preverujeme pozmeňovací návrh 4. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Teraz 67 za, proti, zdržali sa, prijaté. 68 za, proti zdržali sa prijaté, 69 za, proti zdržali sa prijaté, 70 za, proti zdržali sa, preverím, preveríme 70. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 5 za, proti Zdržali sa. Ešte raz to preveríme. NV5. Uzatváram hlasovanie. Pane Bože, ospravedlňujem sa. Pijem veľmi silný alkohol, takže asi som trochu mimo, ale dobré. 117 za, proti, preveríme. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 72 a 6 spolu. Za, proti, preveríme. Dva pozmeňovacie návrhy. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté.

75. Preverujeme pozmaňovací návrh 75. Uzatváram hlasovanie. 76 za, proti, držali sa zamietnuté. 77 za, proti, preveríme. 77. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromisný návrh 36 za, proti, zdržali sa prijaté. 83 za, proti, preveríme. 83. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 85 za, proti, 85. Uzatváram hlasovanie. Ešte, na, ešte raz zamietnuté. 86 za, proti. Zdržali sa ešte raz. 86. Preverujeme pozmeňovací návrh 86. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 90 za, proti zdržali sa prijaté. 91 za, proti, zdržali sa prijaté. 92 za, proti, zdržali sa prijaté. 10 envy za, proti, zdržali sa zamietnuté. 11 za, proti, zdržali sa, preveríme. 11 envy 98 za, proti, zdržali sa 98. Uzatváram hlasovanie. 96 za, proti. Je to zamietnuté. 99 za, proti zdržali sa. Je to zamietnuté tiež. 97 za, proti, preveríme. 97, hlasujeme o 97. A Končím hlasovanie. Veľmi dobré. 102 za, proti, zdržali sa. Preveríme si to. 102. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 122 za, proti, zdržali sa, preveríme. 122. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 121 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 103 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 104 za, proti, zdržali sa prijaté, 105 a 106 spolu za, proti, zdržali sa prijaté, 107 za, proti, zdržali sa prijaté, 110 za, proti. Preveríme si to. 110. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 111 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 113 za. Proti. Zdržali sa Zamietnuté 112 za, proti, zdržali. Preveríme si to 112. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmevací návrh 15. N víza. Proti. Preveríme si to. Končím hlasovanie. Zamietnuté 118 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté 119 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté 120 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté 1, 2, 3 za proti, zdržali sa, zamietnuté, 1, 2, 4 za, proti, zdržali sa, prijaté, 1, 2, 6 za, proti, zdržali sa, prijaté, 18 envy za, proti, zdržali, to si preveríme. 18 NV. Končím hlasovanie. A teraz prejdeme k záverečnému hlasovaniu o návrhu správy v pozvenenej podobe, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Veľká väčšina za. Ďakujem nášmu kolegovi spravodajcovi. A teraz budeme hlasovať o vstupe do medziinstitucionálnych e, rokovaní, pravidlo 69c. Otváram menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Výborne, vstupujeme do rokovaní, do trialógov. Ďakujem pekne. Vážení spravodajci, tieňoví spravodajci, Ďakujem. Bol to vynikajúci výsledok. Všetci tieňoví spravodajcovia boli veľmi aktívni, neustále. 18 zasadnutí tieňových spravodajcov sa konalo, to je pravdepodobne najvyššie číslo. Nech, nechcete si dať prestávku v hlasovaní? Možno by sme si mohli otestovať. Dobre, takže nechcete prestávku, pokračujeme teda ďalej. Vážení priatelia, ďalším bodom je e, pripravenosť na rizika v oblasti elektriny. Spravodajcom je kolega Flavio Zanonato. Pozmeňovací návrh 75 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 76 za, proti zdržali sa prijaté 77 za, proti zdržali sa prijaté 79 za, proti zdržali sa prijaté 80 za, proti zdržali sa prijaté 81 za, proti zdržali sa, to si preveríme, 81. Končím hlasovanie. Je to naozaj zamietnuté. 82 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 83 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 84 za. Proti. Preverme si to. Preverujeme 84. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 85 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatý. 95 za, proti, zdržali sa. Preveríme si to. Preverujeme 95. -ku. Končím hlasovanie, je to zamietnuté. Teraz máme blok desiatich pozmeňovacích návrhov spolu 10 od 96 po 160. Za, proti, zdržali sa, jasne zamietnuté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa e, prijaté, 104 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 105 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté. 109, časť 1 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 112 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prijatý. 105, 125 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 129 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 7 za, proti zdržali sa prijatí, 137 za, proti preverme si 137. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Dva pozmaňovacie návrhy. 138, 139 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 140 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijaté, 147 za, proti, zdržali sa, prijaté. 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. 148 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 149 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. 153 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijaté, pozmievací návrh 15 za, proti, zdržali sa prijatí, 159 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijatí. 164 časť 1 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 168 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 169 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 3 pozmeňovacie návrhy 171, 3 a 4. Pozmeňujúce za, proti, zdržali sa, zamietnuté 172, za, proti, zdržali sa zamietnuté 175 za, proti zdržali sa prijaté 178 za, proti preveríme si 178. Končím hlasovanie zamietnuté. 179 eh, eh, za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa prijatí. 183 za, proti, preveríme si to. 183. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 184 za, proti Ešte raz si to preveríme. 184. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 185 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 186 za, proti, zdržali sa. Prijaté 187 za, proti, zdržali sa prijaté, 188 za, proti, zdržali sa e, zamietnuté, 180 e, za, proti, zdržali sa e, zamietnuté, 190 za, proti, zamietnuté, 191 za, proti, zdržali sa prijaté, 192 za, proti, zdržali sa prijaté, 193 za, proti, zdržali sa zamietnuté kompromis, 13 za, proti, zdržali sa prijatí, 18 za, proti, zdržali sa prijaté, 197, 197 za, proti, Vy ste proti. Dobre, takže je to zamietnuté. 198 za, proti, zdržali sa. Prijat 198. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 199 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 200 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijatí, 2, 1, 1 za, proti, zdržali sa prijaté, 2, 1, 2 za, proti zdržali sa prijaté, kompromis 16 za, proti zdržali sa prijaté, 219 za, proti zdržali sa prijaté, 220 za, proti zdržali sa zamietnuté, 221 za, proti zdržali sa zamietnuté, 222 za, proti zdržali sa zamietnuté, 223 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 224 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 225 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 226 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 227 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 17a za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmievací návrh 31 za, proti, zdržali sa prijaté. 35 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 35. Končím hlasovanie. Možno by som mal byť pomalší. Nuž, eh, nehlasujete v správnom čase. Tak prosím, lepšie eh, si to zorganizujte. Takže bolo to prijaté a mali by sme teda prejsť ku kompromisu 19. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 21 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 24 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa, prijaté. 52 za, proti. Preveríme si 52. Končím hlasovanie. Zamietnuté 53 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 54 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 25 za, proti, zdržali sa prijaté, 58 za, proti, to si preveríme. Preverujeme 58, končím hlasovanie, zamietnuté 59 za, proti, zdržali sa prijaté, 59 za, proti, zdržali sa, prijaté. 60 za, proti, preveríme. 60. Končím hlasovanie. Zamietnuté 61 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 62 za, proti, zdržali sa. Prijaté 63 za proti, zdržali sa zamietnuté 64 za, proti, zdržali sa zamietnuté 65 za, proti, zdržali, preveríme 65 ku. Končím hlasovanie. Zamietnuté 66 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 67 za, proti, zdržali sa, preveríme 67. Končím hlasovanie. Zamietnuté 6, 8 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 69 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 70 za, proti. Sedemdesiat za, proti, zdržali sa e, jasne prijaté. Kompromis 23 za, proti, zdržali sa e, prijaté. 73 za, proti, zdržali sa pri, zamietnuté. 24 za, proti, preverme si to. Nuž, je to jasne proti. Dobre, 24, teda zamietnuté, záverečné, menovité hlasovanie o celom návrhu správy pána Flavia Zanonátého, pripravnosť na rizika. Končím hlasovanie. Výborná podpora, veľmi pekne ďakujem. Teraz budeme hlasovať o vstupe do medziinstitucionálnych uh, uh, rokovaní. Pravidlo 69C, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Ďakujem veľmi pekne. Hlasovanie je ukončené. Máme veľmi jasný výsledok. Blahoželám kolegovi Zanonátemu a všetkým tieňovým spravodajcom takisto. A teraz e, agentúra pre kooperáciu regulátorov v oblasti energetiky. Spravodajcom je pán Petersen. 86 za, proti. Preverme si to. Končím hlasovanie. Je to prijaté 87 za, proti Preveríme si to. Preverujeme 87. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijatí. Musíme teraz aspoň 15 strán prelistovať. Nie, ospravedlňujem sa. Ďalšia nasledujúca strana Pozmeňujúci na 96 a ďalšie, dokopy 4, eh, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 97 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, kompromis 2 za, proti, zdržali sa, eh, kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijatý. Prejdeme o pár